E, informácia numer 2. Teraz informácia číslo 2. Znepokojivé správy prichádzajú z Bahrajnu, Sýrie a Jemenu. Vo všetkých týchto krajinách e, sa konali demonštrácie, demonštrácie ľuďmi, ktorí žiadajú demokratickú zmenu a tie boli potlačené. Vláda E, sa obrátila proti svojim vlastným ľuďom, namierila proti ním zbranie. Násilie musí prestať a tých, ktorí sú za zodpovední, musia byť, e, treba postaviť pred spravodlivosť. Kolejná informácia. V tým Ďalšia informácia. Tento týždeň Medzinárodné spoločenstvo si pripomína týždeň solidarity ty e, s tými, ktorí bojujú proti rasovej e, diskriminácii. E, v posledných desaťročiach sa veľa urobilo, veľa vo svete, aby sa vykorenil rasizmus z každodenného života, ale vieme, že ešte nám toho veľa zostáva, aby sme urobili v rámci EU ako aj mimo Európskej únie. Ďalšia informácia. Rád by som vás informoval o tom, že dnes sme dostali informácie, že jeden z našich kolegov, pán Táler, sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. Druhý kolega, pán Štráser, oznámil svoj zámer vzdať sa mandátu v nasledujúcich dňoch. Tretí člen, pán Severín, eh, odišiel zo skupiny socialistov a demokratov kratov. ale e, pripojil sa teda k nezaradeným. Tieto rezignácie sú dôsledkom vážnych obvinení, e, ktoré sa objavili v médiách e, ohľadom nevhodného správania sa konania členov. Dnes som zvolal mimoriadne stretnutie predsedníctva, aby sme o tomto diskutovali a večer teda sa toto stretnutie uskutoční v mene predsedníctva parlamentu a v mene myslím aj väčšiny kolegov poslancov môžem povedať, že sme odhodlaní vykonávať politiku nulovej tolerancie akéhokoľvek konania eh, podobného, eh, aké viedlo k rezignácii našich kolegov. Ako predseda parlamentu zvolený vami, vážení kolegovia, som odhodlaný obhajovať a chrániť česť a čestnosť tohto parlamentu. Máme veľkú zodpovednosť ako členovia parlamentu zvolení občanmi, pretože občania nám dali silu, nám dali moc, aby sme vládli v ich mene a nemôžeme ich zradiť. Predsedníctvo rozhodlo, že sa musíme z týchto nešťastných udalostí poučiť. Parlament chce, aby všetky informácie vyšli najavo, budeme plne spolupracovať s príslušnými orgánmi, aby sa objasnilo, osvetlilo to, čo sa stalo, aby sme potvrdili e, všetky informácie. Predsedníctvo ma požiadalo, aby som kontaktoval e, príslušné e, zahraničné úrady tých krajín, z ktorých členovia rezignovali, aby sme teda zistili, aby sme videli, ako môžeme nasledovať alebo pokračovať e, v tejto situácii. Parlament má kódex, príslušný kódex správania sa v takýchto situáciách a musia existovať aj príslušné sankcie. Nedávne udalosti nám ukázali potrebu právne záväzného e, kódexu správania pre e, lobbystov v Európskej únii, a teda v Európskom parlamente. budem vás informovať o tom, čo sa stalo a teda čo sa aj udeje. Pán predseda Šulc požiadal o slovo. Nie, teda pán Šulc sa nehlásil o slovo. Technická pripomienka, pani Alfano. Pán predseda, chcela som sa prihlásiť o slovo eh, skôr, než eh, sa dostanete k otázke že parlament bude očakovať možno, aby odstúpil aj pán kolega, ktorý zatiaľ ešte sa nevzdal svojej funkcie. Ďakujem parlamentu, že takto rozhodne koná, že sa rozhodol pre politiku nulovej tolerancie, pretože tu ide o vierohodnosť nás všetkých v Európskom parlamente a musíme si predovšetkým uvedomiť, že zastupujeme 500 miliónov občanov a nie lobbystov. Ďakujem e, pani. E, chciałem... Ďakujem pani Alfano. Ja sa stretnem s tým tretím kolegom, ktorý zatiaľ mm, sa nevzdal svojho mandátu a budem s ním o tom hovoriť. Pán Golniš požiadalo slovo. Nech sa páči. Pán predseda, ja úplne súhlasím s vašou prísnosťou. Ja dúfam, že sa bude rovnako uplatňovať aj nad novinárov, ktorí e, by nemali byť e, agentami, provokatérmi a myslím, že porušujú aj e, ich vlastný etický kódex. Inak chcem povedať, že parlament kladie príliš veľký dôraz na prezumpciu neviny a preto sa už viac k tomu nemôžem vyjadriť. Ďakujem pekne. Pán Martin prosím o głos. Point of order, pán Martin. Ďakujem, pán Martin požiadalo slovo. Eh, rád by som sa hneď eh, pripojil. Považujem za veľmi eh, veľmi dobré, čo sa deje. Pán Buzek, ešte určite sa objavia desiatky ďalších príkladov príkladov, prípadov. A e, bolo by dobre, keby títo kolegovia zo zoznamu e, Martin e, odstúpili skôr, než na to im prídu, aby takto bola menšia škoda na našej cti. Takže takto vás to poprosím, aby ste to aj v konferencii predsedov politických strán delegovali ďalej. Pani Senišen? No e, panie przewodniczący, w swoim wystąpieniu... Pán predseda, vo vašom prejave ste povedali, že hovoríte v mene predsedníctva aj v mene väčšiny poslancov. Toto je, myslím, názor všetkých poslancov. My sme proti takýmto veciam, čo robili bývalí kolegovia. Ďakujem. A teraz pán Šulc. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, nebol by som sa hlásil o slovo, ak by nebol to ten predposledný príspevok. Myslím si, že nulová tolerancia platí pre všetkých poslancov tohto parlamentu a preto chcem položiť nasledovnú otázku a poprosím o jasnú odpoveď. E, viete potvrdiť, pán predseda, respektíve generálny tajomník tohto parlamentu, e, že e, pán poslanec Martin kvôli nezrovnalostiam v účtovaniu musel vrátiť Európskemu parlamentu 168 tisíc eur na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora.